hovorí bez mikrofónu. Danke, Herr Vorsitzender. Pán eh, komisár, máte teraz možnosť na záverečné slovo. Ja som myslel, eh, že tie posledné vety už boli aj eh, na zákon toho, čo by mohlo byť moje záverečné vyjadrenie. Ja chcem všetkým veľmi srdečne sa poďakovať za túto diskusiu a je to pre mňa pozitívny zážitok pretože už e, druhýkrát to robím a e, prvýkrát som mal e, ten pocit, že to nie je ani tak vypočutie, ako skôr e, diskusia, výmena názorov a e, ja e, takto aj chcem pracovať s vami v budúcnosti, aby sme spoločnými rozhovormi, pozitívnym prístupom um, dospeli k riešeniam, ktoré budeme ďalej potom rozvíjať. My sa na 100% nezhodneme vo všetkom, ale to je v E, zažitej e, demokracii e, nereálne, ale nie je to ani tragické, ale rozhodujúce je, že my e, všetci sme poháňaní e, toto spoločnou voľou, aby sme niečo robili v záujme našich občanov a e, ďalej sa postarili o to, aby Európsky dom pokračil a aby aj v budúcnosti európske záujmy boli zabezpečené a pokiaľ možno lepšie, aby pri zabezpečovaní európskych záujmov sme tiež prispeli k um, budovaniu uh, nášho susedstva, aby tam situácia pre ľudí uh, sa zlepšila, aby um, bola um, bezpečnejšia, aby bola lepšie uh, im zabezpečená perspektíva, aby budúcnosť im umožňovala ostať v týchto štátoch, aby pre seba aj pre svoje deti mali perspektívu. Ja si želám, aby e, v Európe a e, v európskom susedstve mali e, obrovskú cirkuláciu mozgov, kde ľudia budú môcť sa slobodne pohybovať a slobodne žiť a tak to všade vnímať, kde sa to vnímať dá. Ak k tomu budem môcť prispieť na nasledujúcich rokoch, tak myslím, že už tak dáme v dejinách e, veľký príspevok, veľmi príspevok do dejin a ja za e, nich 5 rokov už som sa angažoval s e, týmto cieľom a ja potrebujem vašu dôveru, vašu podporu a na ňu sa aj spolieham. Ďakujem pekne, pán komisár. Ako vidíte, toto je priateľský e, výbor, ináč by ste nedostali takýto priateľský aplauz, ale viete si predstaviť, e, že e, počas roka to môže byť aj nie také priateľské, ale ja vidím toto, tento aplauz ako znak toho, že si vás vážia. Ďakujem vám za odpovede, ktoré ste nám dali. Nie, určite každý súhlasí s eh, každou odpovedou, eh, ale ja myslím, že tu máme dobré predpoklady na spoluprácu a v prípade, eh, že by sme mali E, sa k tomu nejak vyjadriť, tak e, my e, vám chceme poskytnúť dobrú spoluprácu v nasledujúcich 5 rokoch. Koordinátori sa stretnú v miestnosti 4Q1, aby sme tento list mohli zostaviť.